o rozhodnutí prijatom v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa dane z príjmov právnických osôb. I invite first Commissioner Moscovici to take v prvom rade by som chcel udeliť slovo pánom komisárovi Moskovisimu, aby otvoril diskusiu. Euh, euh, Ďakujem pekne, Ja som eh, sa tu zaviazal mm, na rozprave a pred istým časom eh, reagovať eh, na výzvy, ktoré ste pomenovali vy a ktoré súvisia e, s podvodmi a s daňovými únikmi. Bali, ktoré sme minulý týždeň schválili, chce naplniť práve tento prísľub a táto rozpráva je príležitosťou preložiť e, teda naše odpovede a tým chcem aj potvrdiť e, v súlade s opatreniami, ktoré sme naznačili. Isté, že viete, že sme prijali dva balíky v marci a v júni, že chceme konať rýchlo a jednoznačne v otázkach spravodlivosti v daňovej oblasti aj táto rozpráva počiarkuje rozhodujúcu úlohu Európskeho parlamentu v tomto procese, e, ktorý poskytuje veľmi významnú podporu Európskej komisii v e, e, procese stanoviť spravodlivejšie, transparentnejšie, efektívnejšie podmienky daňovej oblasti, ale tiež vyslať jednoznačné politické signály v tejto oblasti. A toto by sa nedarilo bez vašej podpory parlament aj komisia sa často venujú otázkam e, potreby prijať konkrétne opatrenia v snahe bojovať e, proti nekalým daňovým praktikám a tiež e, presadzovať čo najtransparentnejšiu daňovú politiku, čo je našim spoločným cieľom. Spomína sa to v viacerých správach aj z minulého roka, z výboru EKON a z výboru TAX. Ide tu v hlavnej miere o viaceré opatrenia, ktoré sú obsahnuté aj v našom balíku ktorý sme teraz predložili, ide tu o odporúčania Európskeho parlamentu, ktoré sme rozhodne eh, vzali do úvahy a je mi naozaj veľkým potešením predstúpiť tu dnes pred vás eh, a približiť vám konkrétne detaily. Teda naša eh, reforma vychádza jednak z šokujúcich, ale zároveň nedostatných faktov. Niektoré firmy e, neplatia e, dane, ktoré by im prislúchali, respektíve neplatia vôbec dane a to je situácia, ktorá je absolútne nepriateľná pre mnohých našich občanov. Taká, táto stratégia, e, stratégia obchádzania daňovej povinnosti um, i zodpovedá systému um, fungovania globálnej ekonomiky, aj európskej ekonomiky, uh, ktorá už nie je um, primeraná dnešnej dobe. E, tieto balí, ktoré teraz predkladáme, teda vychádzajú z troch pilierov v snahe bojovať proti týmto fenoménom. Poprvé, efektívnej postoj podnikov k daňovej povinnosti. Podniky jednoducho musia platiť e, dane tam, kde vzniká ich zisk. Ďalej po druhé, e, kvalitatívny skok k daňovej povinnosti. Ďalej po tretie, zdravý a e, rovnoprávny systém plnenie daňovej povinnosti a po štvrté vnútroeurópsky a je externý aspekt dimenzie e, boja proti e, nedostatkom plnenia daňovej povinnosti. Najskôr teda efektívne plnenie daňovej povinnosti. Iniciatívy z minulého týždňa nám dávajú možnosť um, zaručiť túto povinnosť uh, u podnikov. V praxi to znamená, že môže vzniknúť um, nejaké prepojenie uh, medzi plnením daňovej povinnosti a miestom vzniku zisku. Niekedy to nie je celkom v súlade. My sme uh, teda prijali dva nástroje, aj nariadenie, aj smernicu Ehm, najskôr eh, teda návrh smernice. Eh, tu chceme nazvať smernicou proti daňovým únikom. Nebudem tu teraz zachádzať do podrobností, ale táto iniciatíva umožní ehm, najmä predísť tomu, aby firmy presúvali svoje zisky do eh, pobočiek, ktorých je nižšia daňová sadzba a tiež sa tým zabráni podnikom, aby obchádzali legislatívu z hľadiska odpočtu zakladodanie e, aj v prípade rôznych hybridných e, podnikových foriem a tiež, aby sa bojovalo proti praktikám niektorých firiem, ktoré presúvajú e, niektoré svoje časti činnosti z jedného členského štátu do iného s cieľom optimalizovať svoju daňovú povinnosti. Toto všetko teda súvisí aj s odporúčaním z výborov Econ a Tax. My naozaj tým reagujeme na výsledky vašej práce. Táto smernica je spojená s odporúčaním predchádzať akýmkoľvek nekalým postojom k plneniu daňovej povinnosti. Niektoré firmy e, vytvárajú rôzne umelé štruktúry, aby mali prístup k čo najvýhodnejším e, daňovým podmienkam. Vznikajú rôzne daňové dohody e, buď s členskými štátmi EÚ alebo s tretimi krajinami. A odporúčanie hovorí, že e, tento systém musí byť prísnejší, musí sa predchádzať takýmto nekalým praktikám, pri ktorom dochádza k cieľenému výberu najvýhodnejších daňových podmienok. Ide tu o rozhodné, jednoznačné opatrenie zakročiť e, voči takémuto konaniu e, s cieľom dosiahnuť predovšetkým daňovú transparentnosť. My tu teda chceme predlžiť aj ďalšiu smernicu o predkladaní správ podľa jednotlivých štátov. Tento text jasne dokazuje náš záväzok dosiahnuť skutočnú revolúciu v transparentnosti daňovej otázky v EÚ. Opatrenia, ktoré vám tu dnes predkladám, teda umožnia podporovať kľúčovú výmenu informácií o niektorých podnikoch, daňových úradoch členských štátov. Konkrétne v praxi to znamená, že smernica hovorí o odporúčaniach OECD e, na základe odporúčaní podľa jednotlivých štátov. Všetci vieme, že tu ide o možnosť orgánov bojovať e, proti mm, presunu niektorých aspektov obchodnej činnosti medzi firmami s cieľom optimalizovať svoju daňovú povinnosť. Viem, že mnohí z vás e, si želajú zájsť ešte o niečo ďalej, ďalej z hľadiska transparentnosti a síce, aby sa zverejňovali všetky tieto správy podľa jednotlivých členských štátov o činnosti firiem. E, vy iste všetci veľmi dobre viete, že aj my si želáme čo najvyššiu mieru transparentnosti. Aj e, tu v Európskom parlamente som už na to viackrát poukázal. My sa rozhodne držíme jednej a tej istej retoriky. My sme za to, aby sa tieto správy podľa jednotlivých krajín naozaj zverejňovali. Isté, že treba si uvedomiť, že na jara tohto roka sa komisia k tomuto presne vyjadri k konkrétnom návrhu. Naše oddelenia budú najskôr skúmať čo najvhodnejší prístup, aký by sa k tomu malo zaujať a budeme sa venovať na 20, či je nejaký rozpoj, rozpor medzi týmto zverejňovaním správ, ktorými si želáme aj my, aj vy. Viete, že niektorí sa už k tomu jednoznačne vyjadrili a tiež, či to nejako naruší konkurenceschopnosť e, a schopnosť investovať e, podnikov. Ak áno, e, bude sa to musieť nejako upraviť, upraviť. Ak, ak nie, tak sa okamžite presadí tento návrh do praxe. Vy aj my všetci veľmi dobre vieme, že sa musí zaujať čo najrychlejší prístup a čo najpraktickejší postoj. A toto je proces, v ktorom sa chceme angažovať e, spoločne ďalej po tretie. E, chceme, aby vznikla zdravá a spravodlivá forma e, konkurencie um, jednak medzi ekonomickými aktérmi, uh, teda medzi firmami a medzi členskými štátmi. Pozrieme sa najskôr, aká je situácia na úrovni firiem v súčasnosti. E, existujú výrazné nerovnováhy medzi malými a strednými podnikmi a nadnárodnými e, veľkými firmami, pretože povedzme si otvorene, keď hovorím o niektorých firmách, poviem konkrétne, že myslím na nadnárodné firmy, ktoré e, uplatňujú dosť agresívnu formu plánovania plnenia daňovej povinnosti. Tieto firmy e, majú k dispozícii obrovský aparát daňového poradenstva, majú teda možnosti získať prehľad a práve malá stredné podniky ktoré sú chrbtovou kosťou celej našej ekonomiky e, a tie sú znevýhodňované dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže v neprospech tých podnikov, ktoré riadne platia svoje dane. A daňová záťaž malých stredných podnikov je až do výšky 30 vyššia e, než daňová záťaž, ktorá e, sa uvaluje na nadnárodné podniky. A samozrejme, táto situácia je nepriateľná a je neudržateľná do budúcna a preto opatrenia Európskej komisie e, sú priamo zacielené na tieto agresívne prístupy k plneniu povinností zo strany nadnárodných podnikov. Tento balík umožní opätovne zaviesť do praxe spravodlivú formu konkurencie aj medzi firmami, aj medzi štátmi je to princíp najnižšieho tzv. Niektoré členské štáty už prijali isté opatrenia v fiskálnej oblasti a tiež eh, prijali kroky eh, na boj proti tomuto fenoménu. Iné štáty eh, sa toto cestu začalo ešte nezačali uberať, nechcem ich nejako posudzovať, ale vytvára to mimoriadne nespravodlivú situáciu, v ktorom opatrenia proti zneužívaniu niektorých členských štátoch sú v podstate um, znegované um, o mnoho ležernejšou legislatívou v iných členských štátoch. A toto umožňuje Práve tieto nové opatrenia umožňujú e, zaviesť e, rovnoprávnosť medzi všetkými členskými štátmi. A ďalší bod, chceme e, uplatniť skutočnú externú stratégiu Európskej únie v tomto smere. Chceme globálne reagovať na globálny problém teda je spoločný, je potrebný jednoznačne spoločný prístup na európskej úrovni a nestačia len interné opatrenie jednotlivých štátov. Naša nová stratégia sa teda bude venovať práve tejto fiskálnej erózii eh, navonok a eh, preto bude podporovať užšiu spoluprácu medzi Európskou úniou a medzinárodnými partnermi a to predovšetkým eh, mám na mysli tretie krajiny, ktoré nespolupracujú a ktoré predstavujú veľkú hrozbu fungovaniu jednotn- jednotnom trhu. Komisia chce pracovať s týmito medzinárodnými partnermi Um, cieľom dosiahnuť um, spravodlivé spravovanie daňových otázok na medzinárodnej úrovni. Ale musím jednoznačne povedať, že naozaj sa nebudeme zdráhať uh, zakročiť aj veľmi rázne proti krajinám, ktoré uh, konajú v rozpore s dosiahnutými dohodami. Balík, ktorý bol predložený, je naozaj uh, veľmi ostro zameraný um, s cieľom presadzovať jednoznačne tieto opatrenia. Chceme vytvoriť európsky zoznam tretich krajín, ktoré nie sú ochotné spolupracovať. Zdôrazňujem, ide o európsky zoznam. Je to akýsi mm, zoznam, kde niektoré krajiny um, um, Niektoré krajiny budú ehm, mať e, priečku nulovú, niektoré budú na mieste 85, e, teda je tam rôzna miera ehm, nechoty spolupracovať. E, tento proces sa postupom času vyvíja, niektoré štáty sa postupom času dostávajú preč z tohto zoznamu, pretože sa im darí bojovať proti nekalým praktikám v danej oblasti. Zúrazňujem, ide o európsky zoznam a tak, ako to navrhol e, Európsky parlament, e, tento zoznam bude vychádzať z objektívnych kritérií, o ktorých rozhodnú členské štáty a tiež bude vychádzať z pravidelného dialogu s týmito krajinami, mm, tak aby bola e, zaistená čo najvyššia transparentnosť v vyškalnej oblasti a tiež aby išlo o spravodlivú hospodárskú súťaž v daňovej oblasti. Toľko teda hlavné piliere tohto balíka opatrení týkajúcich sa dane z príjmu právnických osôb ehm, Ďalej, čo sa týka implementácie. Tento balík umožňuje globálnu implementáciu eh, na základe koordinácie. Aké kritéria teda navrhujeme? Chceme, aby sa eh, jednak eh, predchádzalo znevýhodňovaniu nie všetky členské štáty EÚ sú totiž súčasťou OECD a tiež, aby sa nejako nenarušilo fungovanie vnútorného trhu čiastočné plnenie opatrení BEPS, čo by um, dosť výrazne um, zmiernilo dopad nášho balíka. Um, bude potrebné uh, niektoré ďalšie iniciatívy zachádzajú ešte o niečo ďalej ako odporúčania BEPS. A to aj preto, že reagujeme na diskusie, ktoré prebehli aj tu v Európskom parlamente a tiež v Rade. A to preto, že sme úniou, Um, úniou ušou, než je uh, napríklad organizácia OECD. Aj v Európskom parlamente ste sa venovali otázke konkurenceschopnosti a atraktívnosti um, európskej ekonomiky. Môžem vás uistiť, že iniciatívy, ktoré sa tu dnes predkladajú, uh, nie sú nejako nepriateľsky zamerané. Práve naopak, um, ja, sa, ja sa domnievam, že um, transparentnosť a konkurenceschopnosť uh, sa nám vyplatia. Ide tu o doplnenie nedostatkov e, mozaiky národných legislatív, e, ktoré často znevýhodňujú pozíciu jednotlivých subjektov aj štátov, aj firiem. Chceme nastoliť jednotné pravidlá, ktoré budú podporovať e, firmy, ktoré dodržiavajú pravidlá a ktoré nebudú podporovať tých, ktorí sa hrajú s pravidlami. A toto je prístup, ktorý by sme mali všetci podporiť. Keď sa pozeráme na to, čo čaká ďalej komisiu aj parlament v roku 2016. Tento balík um, opatrení, ktorý, ako vidíte, je veľmi ambiciózny a globálny. Myslím si, že to je najambicioznejší a najcelostnejší balík, ktorý kedy komisia predložila a ktorý kedy e, Európsky parlament skúmal. Je to však v skutočnosti iba začiatok našich iniciatív, ktoré chceme predložiť v najbližších mesiacoch aj vám, Európskemu parlamentu. Máme ďalšie stretnutie neplánované e, pretože rok 2016 eh, bude eh, poznamenaný osou eh, krokov, ktoré sa budú týkať základu dane z príjmu právnických osôb. Ide tu o priamu reakciu na problematiku presunu daňovej povinnosti. Ehm, ja teda chcem zaujať jednoznačný prístup a prioritný prístup k tejto problematike. Komisia teda chce predložiť návrh ktorý bude postupný. iný prístup, eh, ktorý eh, ponímal celú problematiku ako celok, eh, sa na rade nepodarilo presadiť, preto budeme postupovať po etapách um, bude si to vyžadovať jednak dohodu medzi parlamentom a komisiou, ale predovšetkým dohodu medzi členskými štátmi. Na to netreba zabúdať. Um, Inštitúcie jednoducho takto fungujú a musíme e, túto suverenitu e, dodržať, ale budeme teda postupovať po etapách. E, balík, o ktorom tu dnes hovoríme, potvrdzuje, že komisia je odhodlaná bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Dúfam, a pevne verím, že naozaj musíme bojovať proti takejto ekonomickej neefektívnosti, ktorá narúša aj sociálnu spravodlivosť. Najčestnejší aktéry, a síce daňovníci, teraz musia e, nespravodlivo znášať náklady e, tohto nefunkčného systému. Asi to, sú to naozaj značné náklady, ktoré sú strácané pre hospodársky rast, pre verejné služby, pre nemocnice, pre bezpečnosť e, krajiny, školy, verejnú dopravu, ekonomiku vo všeobecnosti. Toto všetko sú straty a Musíme nastoliť eh, vyššiu eh, spravodlivosť, a transparentnosť eh, aj do globálneho systému, aj do nášho európskeho systému. Opatrenia, ktoré boli rozhodnuté v roku 2015, už boli významným krokom v tomto procese. Pripomínam smernicu o automatickej výmene informácií o daňových rozhodnutiach, mm, Európsky parlament v tomto procese sa výraz, významne podielal. Aj toto je ďalšia významná etapa v Mm, tomto procese ja by som si želala, aby parlament aj komisia naďalej pracovali úzko v najbližších mesiacoch e, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu transparentnosť a najvyššiu spravodlivosť globálneho daňového systému, aby sa to jedného dňa naozaj stalo realitou a to už čoskoro. Ďakujeme pekne, pán komisár. E, teraz začíname rozpravu. E, prvým rečníkom pán Lamasúr. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážny pán komisár. Chcel by som oceniť jednak obsah aj časový plán balíka, ktorý ste nám práve predložili a ktorý dosť výrazne zodpovedá odporúčaniam, ktorý parlament schválil koncom minulého roka. Chcel by som tiež vysloviť potešenie eh, zo spolupráce medzi našimi inštitúciami a Musíme vysloviť politovanie eh, nad neprítomnosťou holandského predsedníctva, eh, ktoré nám mohlo možno popísať dopady na jeho činnosti v najbližších 6 mesiacoch v tomto smere. Parlament eh, bude hrať svoju úlohu v tomto období tým, že chce rozširovať eh, diskusiu aj na úroveň národných parlamentov, eh, parlamentov členských štátov EÚ a dokonca aj nad rámec toho parlamenty všetkých krajín, ktoré OECD zapája do svojej činnosti. E, konkrétne e, sa to opäť zjednotí v e, máji. Musíme si uvedomiť, že pod tlakom verejnej mienky po škandále LuxLeaks je to naša povinnosť. práve teraz prebieha úplná zmena, transformácia vnímania aféra Google je vynikajúcim príkladom celé roky naše krajiny si konkurovali e, v tom, aby prilákali e, takéto nadnárodné podniky, e, ponúkanie rôznych daňových výhod a boli sme svedkami zdanlivej konkurencie ktorej e, mali prospech tí, ktorí e, najviac sa snažili vyhovieť týmto nadárodným podnikom. A teraz je tu snaha harmonizovať e, daňový základ podnikov v Európskej únii. Tento proces sa teraz opäť začína a v oblasti zverejňovania výsledkov firiem podľa jednotlivých štátov. Vidíme, že tu sa táto zmena vnímania naozaj prejavuje v praxi. Niektoré e, nadnárodné podniky budú zverejňovať e, svoje e, výsledky obchodnej činnosti podľa jednotlivých štátov. Ehm, myslím, že by nebolo na mieste, keby sme v tomto nekonali jednotne parlament a komisia. Musíme sa spoločne snažiť presadiť tieto opatrenia. Ďakujem, pán eh, Ramasur V mene skupiny PP teraz bude mať slovo v mene SND eh, pani Ferreira na dva minúty. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. A chcem zablahoželať komisii k tomu, že splnila svoj sľub a prezentuje naozaj ambiciozný návrh. A je to návrh, ktorý môže viesť k historickým zmenám v oblasti priameho zdaňovania v Európe. Naozaj komisia zohrala vedúcu úlohu a reagovala aj na obavy verejnosti tak, ako to už reflektoval aj tento parlament. Takže zdaňovanie právnických osôb súvisí so sociálnou spravodlivosťou a jednotným trhom a Ide o to, aby to zdaňovanie bolo spravodlivé. Chcem zablahoželať aj komisii, teda aj k tomu, že reagovala iniciatívu OECD. Európska únia musí prestať len sledovať to, čo robí OECD a proste pokračovať v krokoch OECD, má sama prejsť eh, ku iniciatíve. Musíme pokročiť ďalej. A práve tu sa načetáva smerovanie. Komisia toto uznáva a komisii práve aj za toto ďakujeme. Sú ešte stále otázky ohľadne toho, čo predstavuje daňový raj. Napríklad, a tu by sme rade zintenzívnili úsilie, v súčasnosti sa žiaľ nedá naplniť táto požiadavka, ale predsa len, pokiaľ je o to, čo očakáva tento parlament. Očakáva od e, Európskej rady, aby prevzala na seba aj, aby si osvojila túto filozofiu. Potrebujeme zintenzívniť e, predkladanie správ zo strany jednotlivých krajín a zverejniť ich. To bude jediný e, spôsob, ako naozaj dosiahnuť jednotu aj z hľadiska pôsobenia v jednotnej mene aj jednotnej daňovej politiky. Budem teraz citovať z tej správy o zdaňení. E, práve je tu aspekt e, dôležitej úlohy pri daňových únikoch a obchádzania daňovej povinnosti. Dúfam teda, že Európska rada a predsedníctvo prevezme na seba túto úlohu. Ďakujem na minútu 30. Teraz pán Lunas a ospravedlňujem sa sme vo fáze vyhlásení politických skupín. Proces modrej kartičky začneme po tom, čo ukončíme vyhlásenia politických skupín. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, predseda. Ďakujem, pán komisár. Budem hovoriť úprimne. Povedal by som, že správa komisie vôbec nie je dobrá. Stále hovoríme o tom, že viac daní. Nehovoríme o tom, že menej daní alebo znižovanie daní a viac podnikania. Podniky e, poskytujú prácu sociálnej istoty a potrebujeme samozrejme zabezpečiť, aby všetci platili to, čo majú, aj nadnárodné spoločnosti. A preto je dôležité, aby spolupracovali daňové orgány a aby sa dosiahla vyššia transparentnosť. A treba samozrejme e, byť na pozore, tak povediať. Napríklad sú tu tri spôsoby. Zabezpečiť, aby malé stredné podniky boli konkurencieschopné. Nemôžeme dovoliť vlastne medzi členskými štátmi nekalú konkurenciu. Preto treba zharmonizovať aj daňové zákony. Po druhé, nemali by sme byť slepí voči medzinárodnému kontextu. Ak komisia zdôrazňuje vyšší e, význam na povinnosti internej legislatívy, možno je to viac než potreba, podkopávame si pod sebou pôdu. A po tretie, komisia musí e, dodržať to, čo hovorí. A pokiaľ ide o ďalšiu záťaž na malé a stredné podniky, tak tá by sa mala odľahčiť. Ale dúfame teda, že sa nám podarí vyhnúť negatívnym javom v tomto smere. Chcem e, povedať, že treba odbúravať aj zbytočnú byrokratiu a každý má platiť svoje dane. Za ALDE Pantoirer. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Návrh Európskej komisie eh, vzťahujúci sa na tieto dve smernice, je veľkým milníkom pri eh, práci na eh, spravodlivej, spravodlivej situácii ohľadom daní z príjmov právnických osôb. Za to vám teda ďakujeme a e, držíme vám palce, pán e, Moskoviči, aj pokiaľ ide o vašu prácu v rámci OECD. E, pokiaľ ide o skupinu ALDE, myslíme si, že je dôležité, aby 28 národných daňových systémov nevytváralo e, priestor pre e, zneužívanie situácie, e, čo by zneužívali teda hlavne, hlavne pár nadnárodných spoločností na redukovanie svojej daňovej záťaže. 6 z 10 najväčších britských podnikov tak neplatili napríklad žiadnu daň z príjmov v Anglicku a pritom mali príjmy v eh, rozmedzi 30 miliard britských libier a to teda poukazuje na to, že malé a stredné podniky ktoré nemajú možnosť využívania takýchto modelov eh, neplatenia daní, sú silne znevýhodňované až teda na úroveň 50 eh, Takže preto je dôležité, aby sme vytvorili rámec tejto oblasti na celoeurópskej eh, úrovni, aby sme zamedzili pokračovanie tejto situácie. Vo Švajčiarsku sme videli, ako je možné eh, zorganizovať veci. Automatizovaná výmena informácií je jednou vecou, ale eh, dôležitý je aj spoločný základ daní z príjmov právnických osôb. Ten nám ale v tomto návrhu chýba, kedy sa ho dočkáme. Ehm, keď sa pozrieme na eh, USA a, Spojené štáty americké, si myslia, že ich koncerny sú znevýhodňované. Myslíme si, že aj USA sa musia, musia pohnúť ďalej, aby eh, sme spoločne vytvorili celosvetovo lepší eh, rámec, ktorý by bojoval proti neplateniu daní. Ďakujem. Teraz e, za skupinu GUE e, pán Demasi. Äh, Bernie Sanders, kandidát der Main Street, nicht der Wall Street, hat heute Nacht ein fantastisches Ergebnis. Ďakujem. Uh, nie je uh, možné, aby svetové koncerny ako Google neplatili žiadne dane. Ehm, toto, ehm, s týmto nesúhlasia eh, občania na celom svete, ale Junckerová komisia eh, pokračuje ďalej, ako keby to nevidela. Tu sa už nemôže opakovať ďalej. Eh, koncerny budú môcť naďalej 30 svojich ziskov presúvať do krajín s nízkym daňovým zaťažením. Aj pokiaľ ide o zdaňovanie svojich cerských spoločností v daňových rajoch, nie je situácia uspokojivá. Napríklad v Írsku eh, platia len 5-percentné eh, dane. Takže eh, každá sekretárka platí oveľa viac daní než napríklad Google. Junckerová komisia sa tvári, ako keby v EÚ neboli žiadne daňové raje. EU teda nemôže zohrávať vocovskú úlohu v eh, boji eh, proti eh, tejto skutočnosti a daňoví poplatníci si už nemôžu ďalej dovoliť takúto situáciu. Ďakujem. Teraz má pani Žoli priestor na minútu 30. Eh. Vážený pán predseda, hovorí pani Žoli, návrhy, ktoré nám tu predkladáte, sú doplnkovou etapou v snahe zastaviť eh, vyhýbanie sa povinnosti u veľkých podnikov v Európe. Chcela by som oceniť najmä návrh eh, zdaniť eh, minimálne raz eh, aj zisky, eh, ktoré vznikajú z činnosti mimo Európskej únie, ale v každom prípade takéto opatrenia nejako nezastavia tie najcynickejšie daňové kroky. Parlament dúfa, že sa tento text ešte podarí zosilniť myslím si, že ak sa veci nebudú hýbať dostatočne rýchlo, tak prvotná zodpovednosť bude čoraz viac viditeľa na úrovni členských štátov, e, ktoré napriek svojim vyjadreniam naďalej uplatňujú takúto deštruktívnu daňovú politiku. Existujú e, rôzne zvýhodňovacie e, daňové sadzby, napríklad 3% na 10 rokov, ktoré napríklad pridelila Veľká Británia prosím sa svojho ministra financií Osborna Google sú výsmechom všetkým ostatným, ktorí v Európe platia dane tak, ako im prináleží. Pán Moskoviči, je na vás, e, aby ste e, reagovali na e, výslovné želanie Európskeho parlamentu a občianskej spoločnosti, aby v najbližších mesiacoch akčný plán proti BEPS bol završený a aby opatrenia boli prepracované a aby sa dodržiavali vo všetkých 28 členských štátoch. A preto musíte konečne jednoznačne podporiť verejné predkladanie týchto správ podľa jednotlivých členských štátov. Nesmie sa to schovať eh, niekde v chodbách eh, ministerstva financií či rady. Nesmie sa to stať bežnou praxou. Eh, nesmieme pripustiť, aby sa ministri financií stávali lobbystami a iba a agentami veľkých nadnárodných podnikov v presadzovaní ich záujmov. Ďalej, pán Aker, na minútu a pol. Existuje dôvod, prečo by si dane mali určovať členské štáty, národné štáty a nie EÚ. Každá krajina má predsa svoje silné stránky, napríklad Francúzi majú víno, Nemci priemysel, Španieli cestovný ruch a toto nie sú len nejaké kliše, proste je tam určitá pravda za nimi. Čiže každá krajina má svoje silné stránky odraziť aj v daňovom systéme. A preto Samozrejme, treba k tomu pristupovať mnohostranne. A ak existuje nejaký problém, je tu snaha harmonizovať, ale určite spolupráca v oblasti e, zdaňovania medzi štátmi e, má význam z hľadiska jednotného trhu. A napríklad tu, v tom jednotnom trhu, Google e, je zaradený do niž, najnižšej čas, daňovej triedy a pritom v Británii sa postupuje oveľa tvrdšie proti iným, aj menším firmám. No, keď sa pozriete na situáciu e, z DPH napríklad, podľa zákonov EÚ musia e, vlastne platiť štáty komisie, aby sa znižila DPH. Vlastne, keď sa pozrieme na tzv. Green Deal, to sa týka energetiky a úspor. Isté, že to je by e, pozitívne, ale čo urobila s tým EU? E, predložila celú túto zelenú aktivitu na súd a rozhodujú o tom nevolení sudcovia. Čiže vlastne toto je na úkor zamestnanosti. A každý, kto si myslí, že Európska únia spravodlivo bude riešiť e, daň z príjmu právnických osôb, tak sa míli. Je to škodlivé a môže to dopadnúť z hľadiska zamestnanosti ešte oveľa horšie. Ďakujem. Ďakujem, slovo má pani Kapel na dve minúty za NF. Ďakujem, pán predseda. Pán komis- komisár Moskovici, a, a, a koncern Google má trhovú, e, e, obrovskú trhovú kapitalizáciu, je momentálne najcennejším e, podnikom na svete. Zároveň ho Taliansko obvinuje, že nezaplatil dane v rozmedzi 227 miliónov eur. Musel doplácať dane v Veľkej Británii, a máme tu aj aféru LuxLeaks, e, skutočnosť neplatenia daní e, zo strany e, veľkých koncernov je veľmi aktualizovanou diskusiou. Koncerny požívajú rôzne možnosti v tejto oblasti. To si Európska únia a členské štáty už nemôžu ďalej dovoliť, preto treba odhodlanie konať proti takýmto postupom a treba sa sadzovať za e, spravodlivosť v e, oblasti e, daní z príjmov právnických osôb. Tri centrálne piliere sú tu dôležité. Efektívne zdaňovanie v EÚ. Tu už bol veľmi aktívny Európsky parlament so svojimi správami. A dôležitá bude aj smernica komisie v oblasti Eh, opatrení eh, zelených z príjmov. Treba platiť tam eh, dane, kde dochádza k ziskom Dôležitá je aj správa o automatizovanej výmene informácií. Treba prepracovať aj e, e, postupy e, spolupráce správnych orgánov. To bude veľmi dôležité. Dôležité je, aby členské štáty implementovali čo najrychlejšie túto automatizovanú výmenu informácií E, spravodlivá hospodárska súťaž je veľmi dôležitá. Už sa tu e, spomenulo, že malé a stredné padne e, podniky sú mnoho viac daňovo zaťažené než veľké koncerny. Treba takisto poukázať na daňové raje. Iba tak bude možné docieliť vyššiu mieru spravodlivosti. Ďakujem za nezaradených. Pán Epitideios na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. aby sme priťahli investície a aby sme tu mali teda udržateľný rast, potrebujeme e, e, mať spravodlivé prerozdelenie daňovej záťaže medzi ženskými štátmi. Žijeme v dobe globalizácie a všetko vplýva na hospodárske prostredie. Nadnárodné spoločnosti majú možnosť obchádzať daňové úpravy jednotlivých štátov, presúvať e, e, svoje danie e, z jednej krajiny do druhej. Kto, keby, nebudeme tu mať jednotný európsky daňový systém, to by nebolo ani vhodné. Treba zachovať suverenitu členských štátov. Na tejto úrovni je možné príjmať opatrenia, ktoré by chránili záujmy malých a stredných podnikov, pretože tie sú Eh, chrbticou nášho hospodárstva. Treba eh, zabezpečiť, aby ľudia nestrácali svoje pracovné miesta, tak ako sme to eh, videli na masovej škále v mojej krajine treba tu teda zodpovednú hospodárskú politiku, ktorá by sa postarala o spravodlivosť. Ďakujem. Teraz Zalba Bidegain na dve minúty. Eh, ten balík, ktorý bol prezentovaný, teda predložený eh, komisiou minulý týždeň a teraz aj pánom komisárom Moskovičom, je vlastne cesta, ako bojovať proti eh, fiskálnej politike niektorých agresívnych nadnárodných spoločností a je to v podstate v záujme malých a stredných podnikov, ale aj e, v záujme e, európskej pokladnice. V podstate e, každý rok sa milióny až miliardy strácajú cestou, ako konajú niektoré veľké spoločnosti. A je to na úkor financovania školstva, zdravotníctva a tak ďalej. Nemôžeme ďalej tolerovať, aby občania, predovšetkým podniky, najmä malé a stredné podniky, tie, ktoré e, naozaj prejavujú e, záujem a snahu, strácajú v dôsledku toho, ako veľké podniky sa snažia neplatiť dane. Preto e, aj cestou komisie a odboru taxe treba a teda oceňujeme, že sa tam pristupujú k určitým novým krokom, ktoré povedú k obmedzeniu tejto svojvole zo strany nadnárodných spoločností. Je to dôležitá priorita. Musíme zabezpečiť a garantovať, aby sa neopakovali chyby minulosti. Je potrebné vytvoriť fiskálnu úniu, aby nadnárodné spoločnosti boli taktiež museli hrať podľa tých istých pravidel ako ostatní. Dámy a pani, ako som už na začiatku povedal, materiál, ktorý bol predstavený minulý týždeň, je dobrým začiatkom a je potrebné, aby sa čím skôr uviedol do praxe. Ďakujem všetkým. Slovo má pán Šimon. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi zaujímavé vypočuť si dnes do poludnia čo e, e, vyvolávajú pravidla, ktoré navrhuje pán Moskoviči tu v parlamente. Na jednej strane sú tu tí, ktorí e, hovoria, že treba že sú dojnými krávami podniky a treba, aby boli menej zdaňované. Eh, ale eh, nadnárodné korporácie platia 1% alebo ešte menej. Takže čo znamená, eh, aby boli ešte menej zaťažované? Už vôbec žiadne dane? A potom sú tu mnohí, ktorí hovoria, že treba jednoducho iba si ponechať status quo, ale tým podrývame všetko to, čo sme urobili v posledných mesiacoch mohlo, mohli sme urobiť oveľa viac toho v posledných desiatich rokoch. Spolu s komisiou musíme e, tu ťahať e, za jeden povraz, musíme zabezpečiť, aby podniky a jedno aké, e, ktoré fungujú nadnárodne, platili spravodlivo Dôležitá je naozaj spravodlivá daňová zaťaž. Musia platiť dane ale v tom prípade si naozaj musíme starostlivo prestudovať návrhy komisie. E, môžeme vyzvať komisiu, aby bola aj odvážnejšia, podporovať ju v jej e, odvahe. No a dôležité je, aby sme e, nehovorili iba, že ktorý koncern kdekoľko zaplatil, ale snažme sa aby tie veľké e, podniky od e, e, vlastne istej veľkosti naozaj boli všetky podchytené, aby tu bola potrebná transparentnosť a z toho, aby sa dali odvinúť tie potrebné opatrenia. Transparentnosť je veľmi dôležitá. Vykazovanie výsledkov za jednotlivé krajiny zabráni zneužívaniu my e, požadujeme takú, takú transparentnosť, chceme, aby ste mohli svoju e, úlohu e, vykonávať a myslím si, že môžete rátať so širokou podporou v Európskom parlamente, pán komisár. Slovo má pán Simon. Pán Simon, je tu pre vás otázka zo strany pána Kristoforu. Akceptujete ju? Nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že nikto nepochybuje, že treba bojovať eh, proti daňovým eh, únikom eh, zo strany nadnárodných spoločností. Tie by mali podliehať, podliehať podobnej daňovej záťaži, ale nemôžeme sa snažiť o rovnakú daň z príjmov vo všetkých krajinách. To by pravdepodobne viedlo k zvýšeniu daňovej záťaže a zahraničné, e, teda, e, zahraničné firmy by jednoducho odišli do tretích e, krajín. Mali by sme sa snažiť o to, aby u nás ostali podniky, môžu dostať nízke daň, dane, nízke sadzby, ale musí to byť transparentný postup. Treba takisto aj spomenúť, že sa tu nemá všetko zjednotiť. Pán Kristoforu, e, chcem vám ešte raz pripomenúť, že e, otázky musia trvať do 30 sekúnd. Ak vám uh, uh, ušlo, že dnes uh, nediskutujeme o uh, rovnakom uh, základe, tak uh, Eh, získame toho veľa. O to ide. Ide o to, aby sme sa dozvedeli, eh, že koľko sa vlastne eh, kde platí daní, pretože ani toto nevieme. Nie je možné nemožná situácia, kedy sa neplatí takmer nič. Potrebujeme tu mať transparentnosť, chceme vedieť, aký je daňový základ. Až potom bude diskusia o Eh, konkrétnych sadzbách dávať zmysel. Potom budeme môcť odhadnúť, či eh, podniky vlastne vôbec eh, platia dane a nie, aby sme sa stretávali s situáciou, kedy veľké koncerny platia možno dane len na úrovni 1%. Ďakujem. Teraz má slovo pán Fox na 1 minútu 30. Ďakujem, pán komisár Moskovici. Chcel by som E, naozaj veľmi opatrne uvítať nový návrh o uverejňovaní údajov z daňovej oblasti. Ak ide o uverejňovanie takýchto údajov, je nevyhnutné, ale je potrebné na to, aby sme, sa zabra- aby sme zabranili daňovým únikom. My sme iniciovali E, iniciatívu e, projekt e, OECD v smere boja proti zniženiu daňového základu a úniku. Komisia má pravda, že nedokážeme si s tým poradiť sami, ale komisia, dúfam, si uvedomuje, že aj samotná Európska únia samotná si neporadí s týmto problémom. To sa musí riešiť na medzinárodnej a nie na európskej úrovni. Obávam sa totiž, že predstaviteľe komisie a poslanci to využijú ako ďalšiu výhovorku na to, aby sme mali viac Európy. Nepodporujem plány na spoločný základanie príjmov z osôb. Je to e, zásah do e, práva členských štátov rozhodovať o daňovej politiky. Prostredníctvom OECD e, e, zabezpečíme nielen plnenie záväzkov členských štátov, ale zachovanie konkurencie schopnosti na medzinárodných trhoch. Treba zabezpečiť, aby viac národnej spoločnosti E, platili spravodlivý podiel daní. A najlepšie to dokážeme, ak zachováme nižšie daňové sadzby a jednoduchý daňový systém. Pán Fox, je tu na vás otázka s modrou kartou od pána Eteriča. Súhlasíte? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pekné dobrá pán Fox. Je to veľmi zaujímavé počúvať, e, keď hovoríte o hospodárskej súťaži, o voľnom podnikaní a Eh, eh, eh, hovoríte, že nemá byť rovnaká daň na Európskej únii. Vy by ste to osobne považovali za červenú čiaru. To znamená, že Európska únia musí za každým povedať nie. A pokiaľ tento pohyb bude pokračovať, ako by ste hlasovali napríklad v referende, či by spoločná daň z právnických osob by mala byť súčasťou tejto dohody? Ďakujem za otázku. Som veľmi rád, že daňová politika zostáva vo výločnej kompetencii členských štátov a že členské štáty zachovajú právo veta a som presvedčený, že akákoľvek konzervatívna vláda v súčasnosti a v budúcnosti naloží, použije právo veta v prípade spoločných e, základov dane alebo spoločnej dane. Ďakujem, pán Fox. Pán Van Liebehausen.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 minutieus eh, bekijken en eh, waar nodig zullen we proberen om ze te verbeteren. Mm. Pán na vás otázka s modrou kartou eh, Nech sa páči, môžete položiť otázku, Ďakujem pekne. Hovorili ste, kolegyňa, o dopadovej štúdii, ktorá je potrebná, ale v súvislosti s vyhlásením komisára, že MSP trpia trikrát väčšou daňovou záťažou než veľké nadnárodné spoločnosti. Myslíte si, že tento balíček vyrieši problém Small Business Act a aby sme podporili MSP, Eh, eh, eh, Vážený pán predseda, neviem to vopred posúdiť, ale samozrejme je škoda, pretože je tu program zlepšenie legislatívneho procesu pod predsedu Timmermansa a myslím si, že to by sa malo predvídať aj v hodnotení vplyvov aj my, e, poslanci, by mali v rámci e, svojich diskusí e, posúdiť a neprepaznúť tento, túto šancu. Marisa na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, napriek vášmu dobrému úsiliu aj úsiliu komisie, návrh Európskej komisie sa obmedzuje na nulu, pretože také škandály ako LuxLeaks a iné ukazujú, e, že dochádza neustále k veľkej e, nespravodlivosti vo výstavbe európskeho trhu. Strácame milióny a milióny eur na daňových únikoch a podvodoch a potom nám to chýba vo vzdelávaní v zdravotníctve a E, tí, ktorí doteraz platili veľa daní, tak ich platia viacej a sú to predovšetkým jednotlivci a MSP. A tá notifikácia krajina po krajine e, na miesto verejnej notifikácie oznámeniu. A nie som samozrejme proti viacej transparentnosti, ale pán komisár, kedy konečne začneme prijímať konkrétne opatrenia, aby sme zabránili skutočnému zneužívaniu daňovej politiky veľkých nadnárodných spoločností. Keď sa hovorí o daňových rajoch alebo o stálom sídle e, firmy, kedy sa o tom bude hovoriť, alebo o ukazovateľoch na aktivovanie e, včasného upozornenia pretože ak chceme e, znovu získať dôveru európskych občanov, a hovorím o dôvere v európsky projekt, tak musíme preukázať európskym občanom, že oni e, sú pre nás dôležitejší než nadnárodné spoločnosti. E, ďakujem. Ďalší rečník, pani Scott Kato. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som presvedčený, že balíček komisie je e, svedectvom skutočnej snahy E, zabraniť e, e, korporáciám, aby zneužovali svoje postavenie voči vládam. Treba s tým skoncovať aj v prípade spravodlivosti som menej presvedčené, pokiaľ ide o snahu ministra financí zbor bojovať proti tomu. Tvári sa, že robí niečo v Londýne radikálne, ale v Bruseli robí maximum na to, aby sa z tých návrhov nestala legislatíva. A som rada, že e, vyzývate, aby jednotlivé krajiny prekladali e, e, správy, ale treba predovšetkým mm, mm, preskúmať, čo, ako si počínali poslanci, keď, ktorí hlasovali mm, proti E, Zastupujeme e, občanov, ktorí e, sú tým uškodení a nás bráni daňová konkurencia. Sme znechutení z tých politikov, ktorí niečo hovoria, keď dôjde ku škandálom, ale potom chránia korporácie a majú daňové dohody. My, zelení, sme rozhodnutí e, skoncovať e, vyhýbaním sa plateniu daní zo strany mm, korporácií a ako teňová spravodajkynia budem si dávať pozor na spravenie sa pána Osborna, keď návrh komisie sa dostane na radu. Potom e, bude musieť prokázať svoje slova činmi a britský ľud mu to neodpustí, ak bude naďalej chrániť korporácie a jeho slova nebudú znamenať nič. Onorevole Zanni per un minuto e tre. Nech sa páči. Ďalší rečník je pán Zany. K tomuto návrhu musím dodať, že zdá sa, že tu môžeme použiť výraz, že vajatali hory porodili myš. Je to typický príklad toho, kedy sa používajú na určité problémy neadekvátne riešenia. Potrebujeme oveľa viacej odvahy, pretože vieme, že potom budeme musieť bojovať z radov, aby sme dosiahli uspokojivé dohody. Vieme, aké je zdanenie v určitých členských štátoch a e, tam fakty hovoria viacej ako tisícky slov. A čo holandské predsedníctvo možno sa budú snažiť dosiahnuť nové dohody, nových fiskálnych úľav a výhod? Mm, tak e, keď sa pozrieme aj na ďalšie krajiny ako Írsko, Luxembursko, odkiaľ pochádza aj predseda Juncker, Komisia k týmto hanebným dohodám a praktikám nehovorí nič, pretože vieme, že neexistuje spoločná vôľa na európskej úrovni a ide len o to, že, sa, e, e, že vlastne zneužívajú potom susedné krajiny a e, tieto snahy postihujú hlavne MSP. Komisia svojim návrhom sa vôbec neodvoláva ani tým tou notifikáciou krajiny pod krajine nie je e, zverejňované. Len takýmto spôsobom to môže byť účinnejšie. Transparentnosť musí byť kľúčom pre všetko. Len takýmto spôsobom budeme vedieť, ako skutočne konajú veľké nadnárodné spoločnosti členských firiem všetky tie firmy, ktoré hovoria, že sú ochotné spolupracovať, ale potom nie sú ochotné poskytovať informácie a sadnúť si k stolu. Ako vieme veľmi dobre, ako to fungovalo aj pri práci pod výboru TAX. Ďakujem. Pán Mono, na jednu minútu, nech sa páči. Pán komisár, Európska komisia predložila minulý týždeň dva texty, aby sme bojovali proti fiškálnej optimizácii, je to chválihodné úsilie a Francúzsko podporuje túto tendenciu e, k informáciám krajina po krajine. Sme za to, aby sme vymieniali informácie medzi krajinami a nie ich zverejňovali, ale niektoré tie návrhy v porovnaní s návrhmi OECD, pokiaľ ide o zníženie na 30 e, v prípade byda myslím, že 10 by bolo lepšie. Taliansko, Veľká Británia, či Belgicko podpísali e, s nadnárodnými spoločnosťami určité dohody a čo potom prináša tieto výsledky. Tieto členské štáty e, majú príjmy 100 miliónov do verejných pokladní, hoci skutočné príjmy sú nižšie a je preukázané, pán Moskovici, že vaši mm, kompatrioti e, neužívali rovnakú fiskálnu spravodlivosť, keď vy ste boli zodpovedným ministrom. Pán Niedermayer na 1,5 minúty. E, Vážení kolegovia, problémy, e, na ktoré pokazuje LuxLeaks alebo o čom píše Google UK, sami o sebe nevymiznú, treba konať spravodlivé daňové, zdaňovania a ochrana tých, boj proti tým, ktorí sa vyhovajú daním, neprídu sami o sebe. Je jasné, že potrebujeme väčšiu koordináciu, spoluprácu a musíme sa dohodnúť na spoločných fungujúcich pravidlách. Neexistuje nič ako e, rížové krajina, preto vítam iniciatívu komisie, e, je založená na jasnom programe, na projekte OECD BEPS, na akčnom pláne komisie a na činnosti parlamentu. Navrhujte realizovať niektoré e, kľúčové odporúčania projektu BEPS a v tom vás podporujem. Dúfam, že čoskoro sa dostane podpora aj ministra financí e, v rámci rady, ale je to iba začiatok. Treba e, implementovať všetky odporúčania BEPS, treba bojovať za realizáciu nie na úrovni Európskej únie, ale po celom svete. Po druhé, existujú konkrétne odporúčania pre Európsku úniu, napríklad e, vylepšiť fungovanie kodexu správania sa, lepšie riešenie daňových medzier a zvýšenie transparentnosti. Ani v poslednom rade Projekt CCCP je tiež B je veľmi e, dôležitý. Nie len vylepší možnosť výberu dane, ale vylepší podmienky pre spoločnosti, ktoré podnikajú v Európskej únie. Domnievam sa, že môžete hratať s podporou väčšiny poslancov tohto parlamentu a dúfam, že sa vám podarí vylepšiť daňový systém v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán Baje. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár na základe Swiss a LuxLeaku a výsledkov výboru tax, tak ste predložili viacero fiškálnych balíčkov, aby ste zastavili fiskálne podvody. Potrebujeme viacej poriadku v dome Európa, aby sme mali e, spravodlivejšiu fiškalitu. Ideme dobrým smerom, to treba zdôrazniť a treba vás podporiť, aby sme išli ďalej v tejto problematike. Nové návrhy vychádzajú z odporúčaní pod výboru TAX. Niektoré sú opatrnejšie. Keď sa pozrieme na finálnu správu, navrhuje sa automatická výmena informácií vo fiskálnej oblasti, ale niektoré odporúčania neboli podporené, napríklad uverejnenie týchto informácií a podobne. Tento nový balíček je novým krokom v dobrom smere, aby sme bojovali proti daňovým podvodom a únikom. Myslím aj na ďalšie opatrenia, ktoré vyplynuli z práce výboru TAX. Napríklad e, e, tie informácie a správy e, krajina po krajine a podobne. Je kľúčové, aby nadnárodné spoločnosti spoločnosti sa neutiekali do daňových rajov a nezneužívali súčasnú fiskálnu politiku a je potrebné, aby platili dane v tých krajinách, kde generujú zisky. Um, Vieme všetci dobre, že nadnárodné spoločnosti neplatia dane tam, kde generujú zisky, pretože majú svoje e, sídla inde. A to nám e, potom ide na úkor príjmov e, vzdelania, zdravotníctva a tak ďalej. Fiškálny balíček, ktorý ste práve predložili, nemá za cieľ harmonizovať daň z právnických osôb. Je to veľmi ťažké opatrenie ešte stojí pred nami dlhá cesta a ja dúfam, že EP vám podporí, vás podporí, aby sme išli e, ďalej. Ďakujem. Nevidím pána Lukeho, ak tu nie je, tak pani Harkin na minútu. Thank you, chair. I welcome Ďakujem, pán predsedajúci. Ja vítam tento balík týkajúce sa predchádzaniu, obchádzaniu daní. Skutočne mnohé firmy využívajú určité legislatívne medzery na úrovni národnej legislatívy a takto sa e, vlastne vyhnú mnohým daniam. A teda nie je prepojená daň a príjmy. Podľa OECD e, obchádzanie daní na globálnej úrovni je na úrovni 100 až 240 biliónov ročne a v EÚ je to na úrovni 50 až 60 biliónov a to sú E, nehorázne sumy, ako ste sami povedali, že e, e, nedosiahneme sociálnu spravodlivosť, ak bude pokračovať takýto systém. BAC iniciatíva OECD nepostačuje, preto EÚ by malo byť priekopníkom v boji proti obchádzaniu daní na, celej, na celosvetovej úrovni, ale samozrejme nemá to byť na úkor konkurencieschopnosti firiem, ktoré pôsobia v EÚ. Parlament, Rada a komisie e, musia za týmto stať, ale rovnaký význam majú aj spotrebitelia. A preto reporting e, delený na jednotlivé štáty bude veľmi e, intenzívnym nástrojom. Pán Viegas, nech sa páči na 1,5 minúty. Dnes viac ako kedykoľvek predtým sa tu povedalo, že nadnárodné spoločnosti neplatia dane. Je to pravda. Neplatia ich ani nerobili žiadne rezervy a marže a v spolupráci s členskými štátmi e, pred daňami unikajú a to vďaka dohodám o voľnom obchode a tak ďalej, pretože tieto veľké korporácie majú čím ďalej tým viacej moci a to prináša väčšiu sociálnu nespravodlivosť a ideme cestou ultraliberálnej Európy a ruky, veci sa nám vymykajú z rúk aké budú možné výsledky tohto balíčka, ale nič sa nehovorí o tom a o tých firmách, ktoré e, daňovo radia členským štátom. Komu ste vy zadali štúdiu PricewaterhouseCoopers alebo akej inej agentúre či firme? Keď ste hovorili o tých správach a štúdiách, stále nastojíte na tých 80 alebo 90 a pokiaľ ide o register, chcel by som vedieť, kto sú tí, ktorí v konečnom dôsledku schovávajú peniaze v daňových rajoch. A otázka je, budú sa e, zoznamy politicky prediskutovávať, aby Londýn, Holandsko, Luxembursko či neboli mimo tohto zoznamu. Budeme na toto všetko mať dostatočné finančné prostriedky na 3 minúty Pán Lamberts, ďakujem. Pán komisár, vy nám pochádzate z Francúzska. Je to čím ďalej, tým menej krajina ľudských práv, treba to povedať, ale je to e, krajina kolíska e, románskosti a lásky. A vo Francúzsku sa nepúšťame náhlivo e, do cieľov a poznáme, aké sú, aká je dôležitá predohra po Luxlíku, Svislíku, a ďalších škandáloch e, tie predbežné veci ako keby, alebo úvodné prípravy ako keby sa nekončili, ale my musíme konečne prejsť k aktu, lebo ináč budeme všetci sklamaní. A čo to znamená prejsť k činu, k aktu? aby ste to sám povedali treba vnútiť reporting krajinu po krajine, verejný reporting. Vy ste to sám povedali, ja som vám veril, aj som vás podporoval a je potrebné, aby nadnárodné spoločnosti e, uverejňovali a vyhlasovali nie len koľko zaplatili, ale aj v akom mene, v akom riadku, aké fiškálne dohody majú v ktorej krajine. Všetky tieto údaje sú potrebné, aby boli disponibilné pre našich občanov a je potrebné, aby sme integrálne aplikovali ustanovenia a odporúčania OECD, ale v tomto balíčku, ak si zaslúži meno balíček, tak ste zabudli na určité klauzuly, e, ktoré sa stali len odporúčaním a nie povinnosťou. E, pravidlá ku kontrole e, nadnárodných spoločností, ktoré majú sídlo inde, ani tam nie sú záväzné E, tento balíček máme, e, to je vlastne nový nástroj na daňové úniky a podvody. A to, čo nám odporúčalo OECD, tak ja si myslím, že my by sme to mali sledovať, lebo vy ste iniciátormi legislatívy. Treba e, v, záväzne presadiť spoločný daňový základ, a aby sa zisky potom adekvátnym spôsobom prerozdielovali a daňové príjmy šli tam, kde majú ísť. E, vy ste priamo či nepriamo v diskusii niečo takéto povedali a tvrdíte, že konečne prejdeme od slov k činom, ale ja vám verím, ale poďme na to konečne, urobme to. Prejdeme skutočne k činom a aká je skutočná situácia členské štáty sú vári preniknuté tou potrebou fiskálnej spravodlivosti, tak ako to tvrdí pán Moskovici. A keď sa pozrieme aj na rozhodnutia napríklad kolegu Vestagera, tak ja mám svoje pochybnosti. Tak akým spôsobom sa tieto naše želania budú uvádzať do praxe? Ja dúfam, že rada s komisiou budú schopné uh, E, tieto e, želania uviezť do praxe, aby táto fiškálna vojna, ktorá, pripomínam, postihuje predovšetkým e, malých prispievateľov a MSP. Pán Mach, na jednu minútu. Pane komisáři. Vážený pán komisár, podľa vás daňová, daňová konkurencia je zlo. Naopak, ja považujem za zlo vysoké dane a daňová konkurencia chráni daňových poplatníkov pred nekonečne vysokými daňami. Napríklad vo Švajčiarsku chráni e, daňových poplatníkov samotná ústava, ktorá nedovoluje zvyšovať e, dane nad určitú e, hornú hranicu. Ale daňový poplatník v EÚ sa potýka s daňovou konkurenciou. Vy ste hovorili o agresívnych daňových praktikách. Podľa mňa agresívne je to, je vaša snaha potlačovať daňovú konkurenciu. E, pán komisár Moskovici, vy tvrdíte, že chcete priniesť revolúciu do zdaňovania ale e, nemáte žiadne právo na takúto revolúciu, veď e, zmluvy nedávajú právo EÚ harmonizovať priame dane. Vy sa odvolávate na článok 115 zmluvy, ten ho pojednáva o vnútornom trhu, nie o daniach. Jediným e, cieľom vás je rôznymi trikmi presunúť dane z, tých krajín, kde majú nižšie dane, ku vám. A pokiaľ vám vadí, e, e, že vo Francúzsku firmy odchádzajú kvôli tým vyšším daniam, mali by ste zač- začať e, fungovať úspornejšie a nenútiť nás mať vyššie dane. Ďakujem, pán Rozaty, na 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pán prezident, pán komisár. Ten fenomén obchádzania daní e, vedie e, k tomu, že e, sú ponížené daňové príjmy v mnohých štátoch a je to na úkor zdravej konkurencii. Je chválihodná snaha z nastaviť nápravu napríklad tým spoločným daňovým základom. A radikálnym krokom by bolo schváliť viaceré legislatívne kroky, vrátanie smernici, ktorá by bránila eh, obchádzaniu daní a aj zlepšeniu eh, výberu daní eh, smernica zameraná proti obchádzaniu daní hovorí o šiestich nástrojoch, ktoré na to majú slúžiť. Predovšetkým ide o nástroj, ktorý lepšie reguluje, vnáša lepší systém vzťahu medzi e, miestom zdanenia a miestom tvorby zisku. Takisto e, je nástrojom, ktorý zakazuje E, e, vyrovnávanie rôznych účtovných e, pozícií šikovným účtovníctvom. Určite je chvalihodná iniciatíva BAC OECD. Chcel by som poukázať na to, že akýkoľvek krok musí byť v súlade s existujúcimi zmluvami o EÚ a dodržiavať zásadu subsidiarity a proporcionality. Musíme si uvedomiť, že nové legislatívne nástroje by nemali byť záťažou pre naše firmy. Kofod, per due minuti. Ďakujem, pán Kofod. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, na úvod by som sa vám chcel poďakovať za to, že ste predložili tzv. daňový balík. Je to veľmi dôležitý krok smerom k spravodlivému daňovému systému v EÚ, ktorý je založený na štyroch pilieroch. Skutočne existencia systémov na obchádzanie daní je na úkor mnohého v EÚ. 2000 eur na obyvateľa EÚ. Také, taká je cena obchádzania daní a daňových únikov v EÚ. A to sú bilióny ročne. Predstavte si, na čo by mohli byť použité tieto chybajúce peniaze. Investície do mladých ľudí, lepšie školy pre naše deti a tak ďalej. Ale chcel by som hovoriť o veľmi dôležitom princípe. Viete, keď občania e, pozorujú, že nadárodné spoločnosti e, platia témer nulovú daň v EÚ, tak začnú pochybovať, keď občania e, vidia, že Belgicko poskytlo 35 nadnárodným nadnárodným spoločnosťam e, protizákonné daňové výhody, e, tak to vypoveda za všetko. E, občania vidia, že ten daňový systém nie je spravodlivý, že nejedná sa s každým rovnako. Takže čo môžeme urobiť, aby sme e, zabezpečili nápravu e, takéhoto nefunkčného systému? Je žiaduca transparentnosť a v nie svetlo. Nadnárodné spoločnosti jednoducho vytvárajú ako sú tieňovú, poli- e, tieňovú politiku, využívajú medzery v legislatíve. Existuje dohoda EU Švajčiarska automatickej výmene informácií E, o e, bankových účtoch. To bol napríklad veľmi dôležitý krok smerom k transparentnosti. Takisto je dôležité lepšie prepojenie medzi daňovými orgánmi v v EÚ a potrebujeme mať daňový reporting e, na úrovni jednotlivých členských štátov, aby skutočne bolo isté, že všetci, ktorí majú zaplatiť dane, tak aj urobia. A ja teda veľmi chválim, pán komisár, túto požiadavku jednotlivého reportingu po členských štátoch a takisto chválim zásadu spoločného daňového základu. Ďakujem, pán Ronan Lerner. Pani, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zdanenie firiem je národná kompetencia v súčasnosti, ale je to problém, pretože agresívna fiskálna optimalizácia E, sa aplikuje e, hlavne na úrovni nadnárodných spoločností. E, odvolávam sa na decembrové uznesenie a aj na práce výboru tax a dúfam, že sa to odraže aj v práci komisie. Je potrebné, aby došlo k lepšej koordinácii národných fiskálnych politík, aby sme zabránili fiskálnej optimalizácii nadnárodných spoločností v neprospech MSP. Mark Zuckerberg urobil veľa hluku v decembri, keď oznámil, že 90 e, svojho majetku postupuje na charitu. To je veľmi pekné, ale zároveň by tento pán mohol aj platiť poriadne dane. Poďme, pomôžme mu v tomto úsilí, pán e, Ferber. Vážený pán predseda, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia, Úvodom chcem konštatovať, že sa so všetci zhodujeme na tom, že boj, boj proti daňovým únikom a, a e, nespravedlivej súťaži v daňovej oblasti je čosi, čo si zasluhuje e, účinné potieranie. To, čo presadzujú inštitúcie alebo členské štáty, je veľmi e, prekvapivé, že banka rady je, je prázdna. A, a, a skutočne nie je tu zastúpený ani predseda Európskej rady. Tí, ktorí sú, e, sú hriešnikmi, e, jednoducho e, ako si prehliadajú túto diskusiu a komisia a my, čo tu sedíme, pritom hovoríme o návrhoch, ktoré sa uberajú správnym smerom. To znamená, aby sme mali zdravú daňovú konkurenciu. Zdôrazňujem zdravú, spravodlivú, nie nespravodlivú. Ja, ja skutočne vítam tieto návrhy a tí, tie štáty, ktoré sa nejakým spôsobom e, aktivizovali na úrovni OECD, ktorí aspoň podporujú iniciatívu BAC, aby skutočne tak, tak e, konali. Ja sám som bol spravodajcom tejto problematike už predtým a musím povedať, že členské štáty veľmi vajatali ak boli e, požiadané o e, stransparentnenie svojich systémov. Musím povedať, že rada by sa mala trošku viac zasadiť o túto oblasť, no a e, komisia aj s nami by sme mali vyvinúť väčší tlak na členské štáty, pretože bežný daňový poplatník, stredná vrstva, nižšia vrstva, malé stredné podniky, tých chcú mať pocit spravodlivosti. Ďakujem. E- ďakujem na 1,5 minúty. E, pani Morel, nech sa páči. Pán Morel, ďakujem, pán predsedajúci. Komisár Moskovici povedal, že treba konať rýchlo a účinne. Ja si myslím, že tento cieľ všetci zdieľame. Opatrenia, ktoré dnes predložil, sú bez pochyby pozitívnym signálom. A kolegovia hovoria, konečne tieto opatrenia ale nie sú na výške tej eh, revolúcie vo verejnej mienke, ktoré spôsobili rôzne škandály ako Luxleak a podobne. Ale treba si tiež uvedomiť, akú cestu sme už urobili určité opatrenia, ktoré sú predložené pred niekoľkými rokmi, boli nepredstaviteľné. A e, zadefinujme dobre aj, kde je odpor, pán Lamberts. Problém nie je komisia, ale rada, ktorá samozrejme nechce pokrok v tejto problematike. A tiež musíme vedieť uznať, že toto je len jedna etapa. Áno, jedna etipa, e, etapa musíme dosiahnuť pokrok v harmonizácii e, danie správnych a musíme ísť aj postupne v otázke reportingu krajina po krajine. Ja počúvam pravicových kolegov, a, oni e, nechcú transparentnosť, ale práve naopak transparentnosť nejde proti hospodárskej súťaži, práve naopak. Potrebujeme ju, potrebujeme rozšíriť viacej opatrení na viacej nadnárodných spoločností. Teraz sa to týka len 10 či 15 nadnárodných spoločností, pokiaľ ide o reporting ale potrebujeme aj uverejňovať tento reporting. Ale kolegovia, musíme naozaj uznať, že ideme dobrým e, smerom, musíme ísť rýchlejšie, áno, rozhodnejšie, áno, ale potrebujeme lepšie partnerstvo aj s komisiou, aby sme sa vedeli postaviť rade. Pán Morel, je na vás otázka modrou kartou. Nech sa páči, pán Lambert. Ďakujem, pán Morel, keďže ste ma interpelovali bol by som rád, aby sa neinterpretovali zle moje slova, keď hovorím, že predohra je veľmi dôležitá. Áno, ale od predohry musíme prejsť k aktom a tá predohra, s ktorou sa začala už pred niekoľkými mesiacmi, e, e, ktorou začala komisia, potrebujeme, aby tam bola podstata, aby tam boli nejaké zásadné veci a tak potrebujeme prejsť k činom. Nech sa páči. Vážený kolega Lambert, No, v tej vašej metafore, pán kolega, neviem, či vás budem podporovať, lebo by sme potom mohli ísť trochu bokom, ale čo je isté, keď si vypočujeme pána komisára Moskoviceho, tak máme rovnaké ciele. Aj pán Moskovici preberá zodpovednosť a to je dobre komisia. On osobne je za reporting krajina po krajine a chcete za každú cenu prejsť k aktu. No dobre, musíme konať rýchlo, ale musíme v tejto záležitosti uznať aj to, kto sú naši spojenci a koho treba ešte presvedčiť. Pán Fanda, len jedna minúta. Vážne pán predsedajúci, to, čo sa tu navrhuje, je, ide podstatne ďalej, ako sa predtým dohodlo. Priestor pre zdravú konkurenciu aj v daňovej oblasti sa veľmi zúžuje. Investičné podmienky v Európe budú tým poškodené. Komisie hovorí, že chce, aby to bolo spravodlivé pre nás. To je skvelé, ale treba to zabezpečiť napríklad e, e, znižiť o polovicu zdanenie korporácií ako v Hladku. Potom by sme mali hovoriť o spravodlivosti v oblasti dôchodkovej systému e, konsolidované zakladanie z príjmov právnických osôb. To je ďalší cieľ komisie a som skeptický, že to privedie k prvému, e, bude to prvým krokom k jednotnej európskej dane a to odbúra e, zdravú konkurenciu, vytvorí e, jednotu v oblasti, a to, to nie je dobre z hľadiska rozmanitosti. Pán poslanec Karas, ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážení poslanci, realizácie našich požiadavek v oblasti daňových únikov E, e, vyhybanie sa e, plateniu daní alebo nespravodlivosti, to je dobré. Návrh so šestimi povinnými opatreniami návrh komisie sa týka nielen realizácie záverov OECD, vychádza z tohto návrhu, je to potrebné a to môžeme iba uvítať. Chceme, aby týchto šest návrhov sa e, zrealizovala čím skôr. Mm, e, I keď e, vieme, že chybujú tu viaceré veci a často krát práve ide o konsolidovaný základ danie z príjmov z právnických osôb. Tento návrh musí prísť ide o konkrétne správe pre viacnárodné spoločnosti a návrhy parlamentov už sú nastolené. Častokrát ide o určité medzery. Kon kolega Lange stále na to poukazuje a častokrát trestame tých hriešnikov Nemusíme pristúpiť, aby sa tieto peniaze dostali e, do um, pokladníc týchto hriešnikov, ale musíme robiť toho veľa a potrebujeme na to prísne predpisy. Pán Koferaty, na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, hovorím vám tu veľmi úprimne. Tie linie, ktoré sú v balíčku, ktorý ste práve uviedli, sú, e, ich môžeme zdieľať ale samotný obsah nie, pretože ten obsah s tými líniami nie je zosúladený a je vzdialený od toho, čo ste navrhli a od toho, že by malo byť isté fiškálne správanie k občanom a k firmám. To, čo chýba, podstata nie je len detailný návrh, ktorý by mal ešte prísť, ale myšlienka, že by mala byť transparentnosť v niektorých citlivých bodoch, hlavne pokiaľ ide o ten reporting, krajina po krajine OECD vydala určité odporúčania, odporúčala to aj pre verejnú správu, pre občanov a tak ďalej. Transparentnosť má e, mimoriadný význam. Ja chápem, obavy komisára. Je potrebné, aby sa e, ukončila práca na dopadovej štúdii, ale vy veľmi dobre viete, a všetci, a to aj všetci ostatní, keď sme pracovali na bankovej únii, tak sme sa dopracovali k záveru, že transparentnosť nenarúša hospodárskú súťaž, práve naopak posilňuje ju. A my teda potrebujeme tie štúdie a potom transparentnosť potrebujeme ako základ. Vy ste povedali a ja s vami súhlasím, že tento balíček je zatiaľ dočasný, ale keď je to teda dočasnosť, kedy dokončíte dopatovú štúdiu, tak nerobte až potom smernicu, ale tie závery štúdie e, umiestnite do smernice a takýmto spôsobom získame mesiace a mesiace a takýmto spôsobom Eh, dodáme aj konzistentnosti tej dočasnosti. Pán Hockmark, 1,5 minúty. Vážne pán predsedajúci, ďakujem pekne komisii za predložený balík Domnievam sa, že je dôležité, aby sme zabezpečili spravodlivé eh, zdaňovanie, aby sme bojovali s nezakonným vyhýbaním sa plateniu dane. To musí byť eh, transparentné ale častokrát zabudáme e, v našich diskusiách, e, návrh musí byť konkurencieschopný. Európa musí zostať konkurencieschopným hospodárstvom. A aby som bol spravodlivý, Európska únia predstavuje e, región globálnej ekonomiky, ktorý je najviac zdaňovaný a samozrejme nemáme najvyššie e, e, tempo hospodárskeho rastu, nemáme najinovačnejšie spoločnosti. To je jeden z viacerých problémov, o ktorých diskutujeme. Domnievam sa, že je dôležité, aby sme to zohľadnili e, počas našich e, diskusí. Spojené štáty E, nejde tak ďaleko, ako navrhuje komisie pre e, Úniu. Európska únie ide e, nad rámec toho. To znamená, že vzniknú problémy z hľadiska konkurencie schopnosti. Chcel by som ešte podotknúť jednu vec. V digitálnom hospodárstve nie je jednoduché povedať, kde sa e, uskutočňuje činnosť tej ktorej spoločnosti. To nie ako v starom e, priemyselnom období a preto je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na transparentnosť, spravodlivosť, ale aj na konkurenciu, schopnosť a práve tu parlament a komisia musia robiť podstatne viac práce, pretože Európa nie je takou konkurencieschopnou, ako ju potrebujeme mať. Ďakujem pani Gill na minútu. Ďakujem pán predsedajúci, vážený pán komisár. E, čelíme historickým období v oblasti daňového systému. Budeme, e, buď sa postavíme z očí voči probléme, ale budeme pokračovať v systéme, ktorý sa vytvoril v roku 1928, ktorý nerealizuje na globalizovaný digitálny svet, v ktorom žijeme a musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre európske technologické spoločnosti, aby sa mohli rozvíjať a sa stali globálnymi lídermi. Európska únia musí ísť príkladom v oblasti vyhýbania sa, boja proti vyhýbaniu sa e, plateniu dane a postoj e, holandského predsedníctva e, je sklam, sklam zdieľam váš názor, že treba vymeniať si informácie medzi všetkými členskými štátmi, s tým, aby viacnárodné spoločnosti mali mali väčší problém, keď budú presovať svoje e, získy e, do krín s nižším zdaňovaním, aby vôbec neplatili dane v Európskej únie. Musíme si uvedomiť, že e, práve legislatívny rámec umožňuje spoločnosťam e, legálnym spôsobom vyhybať sa plateniu e, daní a musíme uzavrieť všetky medzery a musíme zabezpečiť konzistentný systém v celej Európe a zverejnenie daňových rájov je dôležitým krokom boji proti vyhybaniu sa plateniu daní ale e, dohody e, ako najnovšia dohoda e, s Google nie obvykle. Sú tu ešte BP, AstraZeneca a mnohé ďalšie, ktoré vôbec neplatia daň z príjmu daňových spoločností v roku 2014. e, neporušujú zákon, ale treba to zmeniť, aby sme boli spravodliví voči občanom. Pripomínam vám, aby ste respektovali, rešpektovali rečnícky čas, pretože už meškáme. Nech sa páči, ďalší rečník, pán Murešan. Ďakujem pekne, pán predseda. Ste dnes veľmi štedri, pokiaľ ide rečnícky čas. Ráno komisár, vážna komisie, ja vítam e, e, predloženie e, vášho balíčka. Bolo to už dávno potrebné a preto výpam aj znovu naštartovanie projektu pre konsolidované zakladanie ktorý bol e, e, navrhnutý už dávnejšie, ale veľmi málo sa urobilo v tomto smere. Treba konať rýchlejšie. E, a doteraz viac národné spoločnosti majú obrovské výhody na úkor malých a stredných podnikov. Hovorili sme o tom už viackrát. Komisia má dôležitú úlohu pri príprave podmienok, aby malé a stredné podniky a nadnárodné spoločnosti mali rovnaké podmienky. To vytvorí lepšie podmienky pre všetkých, všetky podniky, či už malé alebo stredné. E, malé stredné podniky vytvárajú najviac e, pracovných miest v Európe a preto e, ich zdanenie musí byť spravodlivé pre, všetkých spoločn- pre všetky spoločné to bude podporovať zamestnanosť podnikateľského ducha sú dôležité pre vytvorenie pracovných e, miest do budúcnosti. Iba vtedy e, konkurenčná výhoda e, európskych spoločností bude zabezpečená. Vytvorenie cez hraničných spoločností sa zjednodušuje v prípade rovnakých podmienok pre všetky podniky a vďaka lepšej koordinácii v Európe. Európa môže dobehnúť to, čo zostalo v týchto oblastiach s tým, aby cez hraničné elektronické obchodovanie v Európe sa rozširovalo, aby bolo jednoduchšie. Iba vtedy vytvoríme základ pre skutočný vnútorný trh do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Grazie, grazie anche per... Ďakujem aj za rešpektovanie rečníckého času. Pán Tang na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Skutočne máme eh, z historického hľadiska jedinečnú príležitosť eh, zmeniť eh, tú trajektóriu obchádzania sa daní. Vieme, že te, existencia tohto javu vytvára e, nespravodlivé prostredie jednoducho sa zneužíva tá džungla e, národnej legislatívy. A v dôsledku toho tie najväčšie národné spoločnosti e, platia temer nulové danie. Ja skutočne vítam túto iniciatívu komisie a najmenšom som zarazený z neprítomnosti zástupcov holandského predsedníctva v Rade. Táto príležitosť by sa mala maximálne využiť. Mám dve kritické poznámky. Poprvé, existuje v týchto návrhoch motivácia pre členské štáty e, znižovať dane. A ja mám konkrétnu otázku pre komisiu a e, existovala bola kedy myšlienka e, minimálne daňovej sadzby po druhé, ak by tento návrh zablokoval e, možnosti obchádzania daní, určite e, veľké spoločnosti e, prídu na niečo nové. Preto je nevyhnutné, aby bol dôsledný reporting na úrovni jednotlivých členských štátov. Pán Balc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Zo strany EPP je dôležité a dobré, že, e, e, že komisia sa e, veľmi predržiava odporúčaní OECD, veď EÚ nie je nejakým ostrovom v daňom svete. Preto treba prihliadať k medzinárodným snaženiam. A v tomto máme aj zabezpečiť konkurencieschopný EÚ konkurencieschopnosť EÚ. Musíme byť priekopníkmi a musíme za sebou ťahať aj tretie štáty, aby sme spoločne ten proces, tú snohu OECD dotiahli do úspešného konca. My e, vítame aj to, že komisia má v úmysle e, pracovať s ďalšími legislatívnymi návrhmi týkajúce sa obchádzaniu daní. A za tým by mali následovať e, kroky e, a akcia a my máme dôveru vo vás, v komisiu, e, že vašim snažením a snahou členských štátov sa nám podarí dosiahnuť výsledok. Je dôležité smernica zameraná na boj proti obchádzaniu daní. A čo sa týka reportingu na úrovni jednotlivých krajín, je dôležité podporiť ešte intenzívnejšiu výmenu informácií medzi daňovými orgánmi, aby skutočne sa maximálne zefektívnila ich činnosť. Ďalej považujem za veľmi dôležité, aby rozsah pôsobnosti e, e, bol zameraný na nadnárodné spoločnosti predovšetky. Len vtedy bude situácia e, spravodlivá. Skutočne, ak hovoríme o reportingu, musí mať široký záber aby sa dosiahlo to, čo má v úmysle komisia. A, mm, a je dôležité, aby e, toto malo pozitívny dopad na malé a stredne veľké e, podniky, ktoré sú vystavené útokom agresívnych e, daňových krokov nad, nadnárodných spoločností. Daňová kauza týkajúca sa Google poukázala na to, že Európa má problémy v tejto oblasti. Očakávame, že komisia predlož, predloží návrh týkajúce sa skutočného presadenia spoločného daňového základu právnických osôb. Ďakujem pekne. Pán Chaoregi Tondo na minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím, že väčšina tohto pléna, pán Moskovici, je za váš projekt, aby sme bojovali proti daňovým únikom, ktoré spôsobujú ekonomickú neúčinnosť a sociálnu nespravodlivosť. Vy ste to správne povedali. Áno, bude to dlhá cesta a ťažká. Niekoľko prekážok. Prvá je práve v tejto sále, nielen v mnohých politických skupinách, v opačnej strane sály, aj v mnohých politických skupinách, ktoré žiadajú fiškálnu hospodárskú súťaž medzi členskými štátmi ako korektnú hospodárskú súťaž z ekonomického hľadiska, ale ja nechápem, že by e, táto fiškálna konkurencia bola dobrá, legálna a aj loajálna. Podľa mňa je veľmi ťažké nájsť loajálnosť v takejto fiškálnej konkurencii v jednotnom trhu medzi štátmi toho istého, tej istej jednej meny. Tomu naozaj nerozumiem, ako by e, mala táto konkurencia fungovať. A potom členské štáty nepríjmajú, aby komisia koordinovala a kontrolovala, aby vytvorila určitú fiškálnu agentúru. To sú dve veľké ťažkosti a prekažky, ktoré ja vidím na tejto ceste. Ďakujem páni Regner. Ďakujem za slovo, pán predseda. vážený pán komisár. E, e, balík zameraný na daňovú reformu je e, dôležitým príspevkom zlepšeniu spravodlivosti systémy daní. Dane sa majú vzťahovať na právnické aj fyzické osoby a rovnakým metrom. Preto potrebujeme mať jednotný európsky systém zdaňovania. Ten princíp, že nadnárodné spoločnosti, napríklad McDonald, ten má byť vnímaný ako jeden subjekt a nie ako súbor subjektov projektov, napríklad frančíz. Toto je e, e, nevyhnutné zakotviť v európskom systéme. Čo už povedali viacerí predrečníci a čo mne trošku chýba vo vašom návrhu, je e, vyššia miera odvahy k zvýšeniu transparentnosti práve formou toho reportingu po jednotlivých členských štátoch. Nedávno som hovorila s holandským veľvyslancom a ktorý mi potvrdil, že holandské predsedníctvo, pokiaľ budú prijaté kroky zo strany komisie, presadzovať e, túto trajektóriu aj nad rámec toho, o čom hovorí e, iniciatíva OECD. E, čo mi trošku absentuje vo, vo svojom návrhu, je problematika patentov, respektíve ochrany práv duševného vlastníctva. Ďakujem. Ďakujem, pán Zány. Azt hiszem, hogy valamennyien elmondhatjuk, hogy a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 Máme catch the eye, ale obmedzíme sa len na niekoľko rečníkov, pretože o 12 e, musíme udeliť slovo e, prezidentovi Estonska, Takže pán Maletič na jednu minútu. Zahvaljujem predsedávajúci. Ďakujem, pani, pán predsedajúci E, naozaj potrebujeme nový balík v oblasti daňovej transparentnosti, čo je ešte viac dôležitejšie, a je, aby bol realizovaný členské štáty, by mali harmonizovať svoje mm, úpravy v oblasti zdanenia. Tento balík obsahuje tri kľúčové opatrenia, ktoré treba uplatňovať, ak nám ide o predchádzanie vyhýbaniu sa plateniu danie Členské štáty musia predovšetkým koordinovať svoju činnosť, potom treba e, zvyšovať e, efektivitu e, dane, ale aj systém výberu dane. Nechceme, aby členské štáty E, e, ešte viac e, ukladali väčšie bremeno na podniky, ktoré platia svoj podiel. Otázka na pána komisára Moskovici vzhľadom na znovu zavedenie projektu CCTB. Mm, som zvedavá, aké opatrenie plánujete, aby tento systém sa zavedol účinne. Ďalší rečník na minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, tento balík komisie sústreduje sa najmä na automatickú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Ide o to, aby sme skoncovali s vyhýbaním platenia, platenia dane vo členských štátoch a ide o príslušné e, rozhodnutie e, súdov daňové podvody a vyhybanie e, sa platenia dane zo strany členských e, e, nadnárodných spoločností. S tým treba skoncovať, treba zabezpečiť výmenu informácií aj o viac o nadnárodných spoločnostiach. To pomôže členským štátom, ktoré trpia kvôli recesii a nadnárodné spoločnosti neplatia ani malé percento daní, ktoré sú splatné. Národné spoločnosti sa musia zdaňovať v tých krajinách, kde vytvárajú zisk. S tým, aby nemohli unikať do daňových rajov ako eh, Horánsko alebo Luxembursko, kde sme mali škandál LuxLeaks. A te, teraz nás, mm, nám riadi, eh, eh, nás riadi mm, predseda komisie z tejto krajiny. Pán Flanagan. Ja som sa nehlasil v rámci postupu Catch the Eye. I put in for Catch the Eye on the last. Ja som uh, o to žiadal naposledy. Prešedinte. Môžeme domnule prešedinte. Pani Grapini, ďakujem pekne. Môžeme byť kritickí, ale musíme uznať, že toto je krok vpred k fiskálnej spravodlivosti a je tiež dôležité, ako sa tento balíček bude aplikovať a členské štáty majú dôležitú úlohu. A ja dôverujem subsidiaritu vo fiskálnej oblasti, ale zároveň musíme bojovať proti fiskálnej nerovnosti a aby nadnárodné spoločnosti nedominovali jednotnému trhu aby sa deskapitalizoval, eh, deskapitalizovali MSP. MSP sú veľmi dôležité pre tvorbu pracovných miest. Pán komisár, správne ste predložili tento návrh a ja dúfam, že sa bude adekvátne aplikovať, pretože je potrebné, aby sa aplikovalo to, čo je na papieri a čo teoreticky rozhodneme. Eh, ďalší rečník na minútu. Pán komisár, Komisia si uvedomuje ten hnev a keď na jednej strane sa železnou rukou aplikujú opatrenia na jednej strane, ale v e, boji proti daňovým únikom sa ide tak pomaly. To je dobré, e, že sa chcú zdaňovať e, zisky v EU. V tomto balíčku to, čo robíte, rozvíjate e, ten rámec BELS G20 a to len veľmi skromne. Potrebujeme byť ambicioznejší, potrebujeme, aby firmy krajina po krajine vysvetlili, kde generujú zisky aby sme vedeli, ako ich potom presúvajú inak, aby sme stanovili minimálny daňový základ a aké by malo byť zdanenie. A chápeme, prečo sú členské štáty nahnievané. Potrebujeme, aby parlament a s komisiou sme vytvorili alianciu proti rade, ale na to potrebujem aj od vás, pán komisár, aby ste boli ambicioznejší. Pán Grizogonos. Komisia oznámila, že bude bojovať e, s vyhýbaním e, e, sa plateniu daní zo strany veľkých nadnáročných spoločností, ale to má iba o menší účinok vzhľadom na rozsah problémov. Neviem, ako sa to nám podarí do budúcnosti. V praxi sa nerobí nič na to, aby daň sa platila tam, kde sa tvorí získa, kde sa deje spotreba. Tento e, balík e, e, zahrňa aj smernicu o vyhýbaní sa plateniu danie. To sa schváli niekedy na jeseň tohto roku a bude trvať ešte 3 roky, kým sa to bude implementovať. Je to nepripustné, keď si uvedomujeme, že E, zároveň sa postupovajú práva e, jednoduchých občanov. Ak komisia to myslí vážne, musí konať teraz a nie do budúcnosti. Oceňujem prítomnosť pána predsedu Junckera v sále a teraz má slovo pán Moskovici aby mohol odpovedať. Euh, Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Chcel by som oceniť túto skutočne vysoko kvalitnú rozpravu 25 vystúpení a to nám umožnilo hĺbkovo prebrať viacero bodov. Samozrejme oceňujem viaceré politické prístupy, ale myslím, že sme sa zhodli na tom, že budeme musieť naďalej spoločne postupovať proti daňovým únikom a podvodom. Je to významná téma balíček, ktorý uh, Minulý pondelok kolegium schválilo za predsedania pána Junkera, ktorého zdravím tu v sále. Ide o to, aby sme boli účinnejší aj v EÚ, aj na medzinárodnej scéne, aby sme spolupracovali za adaptovanú fiškalitu, aby zodpovedala výzvam 21. storočia. Nemôžem odpovedať na všetky vystúpenia, urobím len tri poznámky. Poprvé, pre tých, ktorí sú znepokojení, môžem vás ubezpečiť, že dopad tohto balíčka na konkurencieschopnosť európskych firiem, fiskálna spravodlivosť, transparentnosť vo fiskálnej oblasti nie sú v protirečení s účinnosťou hospodárstva vidíme, aké je veľké globálne hnutie boja proti daňovým únikom a podvodom a EÚ nie je jediná v tomto boji proti agresívnej fiskálnej e, planifikácii. Viacej ako 100 jurisdikcií e, už začali s tým, aby aplikovali odporúčania OECD e, na samite G20. Ide o koordinovaný prístup a ja som presvedčený aj v EÚ, že to zabezpečí našim firmám viacej právnej istoty, menej administratívnej záťaže a tiež by som rád zdôraznil e, spravodlivejšiu fiskálnu e, hospodárskú súťaž. Takže tento balíček je dobrý aj pre investície. Ako už viacerí povedali, a to je moja druhá poznámka, Ide teraz o to, ako a kedy sa to bude aplikovať v členských štátoch. A ja verím, že existuje dobrá vola a nie preto, že by som bol naivný, ale preto, že si myslím, že je tu široký konsenzus a veľký tlak európskej aj medzinárodnej verejnej mienky. A e, táto dobrá vôľa bola prejavená tým, že za 7 mesiacov sme rýchlo schválili smernicu o automatickej výmene fiškálnych informácií. Vy viete, že ja to tu nechcem zatajovať, ani nemôžem, že jednomyselné schválenie 28 je vždy obrovskou výzvou. Pokiaľ ide o mňa, môžete e, rátať s mojou totálnou angažovanosťou v, aj v rade ECOFINu, ale určite budem potrebovať vašu podporu. Dokonca by som povedal, že aj váš neustály politický tlak, váš reformný elán aby krásne vyhlásenia, ktoré robia určité národné vlády, aby potom došlo ku konkrétnej realizácii a k skutkom. A preto počítam s, vašim aktívnym, s vašou aktívnou podporou. Ďalší bod. Mnohí ste sa sústredili na reporting krajinu po krajine a mnohí z vás ste žiadali, aby bol zverejňovaný. Ja som vám povedal to, čo bolo môjim želaním a nie je to len retorika. To bolo moje osobné stanovisko, ktoré je úprimné, ale zároveň som si vedomý, že musíme pristupovať k tejto téme pragmaticky. Áno, transparentnosti aj k zverejňovaniu za podmienky, že to nebude podkopávať investície a konkurencieschopnosť, pretože musíme byť realistickí to je aj o čo sa komisia snaží a od zajtra musíme ísť k e, výmene informácií medzi administratívou. To vyplýva aj z odporúčaní OECD, aby to bolo neskôr e, aplikované tento rok. A vypočul som si aj stanoviska všetkých strán a záverom by som sa odvolal na zaujímavú a významnú rozpravu a vystúpenie pána Lamberta, ako humoristicky pristupoval k tomu, ako Francúzi pristupujú k láske. Nechcem zachádzať veľmi do detailov tejto metafory, ale je pravda, že predohra eh, je veľmi často nevyhnutnou podmienkou k úspešnému aktu, ale ale e, Francúzi veľmi často prechádzajú k aktu, pretože pôrodnosť vo Francúzsku je jedna z najvyšších v Európe ale pozor, pri tejto metafore sú aj určité rizika a politika láska nie je jedno a to isté, takže aj v politickej oblasti musíme ísť opatrne a prechod k aktu spoločne, to je to, čo som vám navrhol. Grazie. Ďakujem. Pán komisár Moskovici, uzatváram rozpravu.